ustanovenia zmenia situáciu v teréne a že tá medzera, tá priepas medzi mužmi a ženami bude konečne raz e, uzavretá. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto končíme dnešnú rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 12. A teraz v programe pokračujeme s právou pána Trienta Filidesa. Ide o poslednú solidaritu v rámci EÚ v oblasti azylu. A slovo dostáva pán spravodajca. Nech sa páči, ste tu? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Rokovanie vytvorení spoločného azylového systému, to je to vlastne, na čom pracujeme už roky. A zdá sa, že tento rok sa bude niesť v tom, že sa ukončí tento systém. Začne teda ako keby nová doba v tejto oblasti. Najdôležitejšie je to, e, si uvedomí to, že spoločný európsky azylový systém zatiaľ nezodpovedá našim očakávaniam. Pevne verím, že sa vykonajú potom ďalšie kroky, aj keď zdá sa, že sa vykoná až postupne. Čo sa týka tejto správy, tak tu sa práve uplatňuje tá logika tej postupnosti. My ako Európsky parlament by sme chceli komisii ako členským štátom vyslať jasné posolstvo, aby chcem im povedať, čo sa týka našich predstav v oblasti posilnenia solidarity. Prostredníctvom tohoto textu sa nám podarilo e, vypracovať konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú solidarity. Je tu o spravodlivo prerozdelenie záťaže medzi členskými štátmi. Teraz očakávame od komisie, že príde s konkrétnymi legislatívnymi návrhmi. Ide o to, aby tá práca mohla pokračovať, ktorá sa vlastne začala už v 90. rokoch. Ja by som sa chcel srdečne poďakovať všetkým zástupcom parlamentu za výbornú spoluprácu pri tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz poďme k postupu KHDI. A slovo dostáva ako prvý pán Papa Nikolau. Máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Čo sa týka našej politickej skupiny EPP a čo sa týka aj steňovej spravodajkyne pani Holmajer a v mojom mene, by som chcel pogratulovať spravodajcovi tejto výbornej správe. Chcel by som zdôrazniť, že rozprava bola samozrejme veľmi dôležitá. Ide tu o rozpravu, ktorá sa konala v rámci prípravných prác a, a v rámci jednotlivých etáp tejto správy. Ide o to, že tie rokovania, ktoré sa týka zilého balíka, musia prebehnúť. A celé by sa to malo dokončiť do konca tohoto roku. Celá táto správa nám núka možnosť vyjadriť náš názor. Ide o to, že sme mohli predložiť návrhy. A myslím si, že táto správa aj po ukončení rokovaní bude znamenať určitý referenčný bod, ako to už povedal spravodajca. Ešte sú stále nejaké problémy v rámci spoločného azylového e, balíka. Ide o to, aby sa tá, tá záťaž spravodajšie prerozdelila. Potrebujeme mať európsky azylový systém, potrebujeme zabezpečiť vysokú mieru ochrany, to je všetko vedené v správe. A chcem sa poďakovať spravodajcovi, ako aj politickým skupinám za spoluprácu. La parole maintenant, monsieur Romeva. Teraz pán Romeva, nech sa páči. Ďakujem pekne. Gratulujem pánovi spravodajcovi okrem iného preto, lebo ako hovorí v správe, je dôležité e, zabezpečiť dobre fungovanie spoločného európskeho azylového systému. Je to veľmi dôležité práve v súčasnosti. Už sme to počuli aj v minulosti. E, ľudia, ktorí zomierajú, keď sa snažia dostať do Európskej e, únie, e, to číslo e, výrazne rastie. A navyše vidíme, že chýbajú konkrétne opatrenia a Napríklad v Grécku sú tu potom také politické e, reči, e, ako má napríklad e, ten zlatý úsvit a to už je tiež dôsledok tohto. Takže solidarita členských štátov to je povinnosť z hľadiska nielen humanitárneho, ale z hľadiska politickej zodpovednosti práve preto, aby tieto problémy mohli byť praktickým spôsobom riešenie, ktoré, riešenie, ktoré existujú v týchto členských štátoch a ktoré oni nemôžu sami riešiť. Je to veľmi spravodlivé, je to veľmi pravdivé a veľmi dobre to pán spravodajca v tej správe hovorí.

azylový problém v Európskej únii je naďalej citlivý problém. E, stále máme veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o to, koľko máme žiadosti o azyl a to sa dá vyriešiť iba, ak bude väčšia miera solidarity. Vytvorenie Európskej agentúry pre podpory azylu e, má e, potenciál práve tento duch Eh, solidarity, tohto ducha solidarity spustiť medzi členskými štátmi. Rumunsko vie, že musí spolupracovať s tými členskými štátmi, ktoré dostávajú mnohé žiadosti o azyl, napriek tomu, že Rumunsko teda veľa žiadostí o azyl nedostáva. A eh, to ešte neznamená, že my si neuvedomujeme, že tiež máme túto povinnosť byť solidárni s krajinami, ktoré tie žiadosti dostávajú. E, pokiaľ ide o finančný e, výhľad, tam e, ten fond pre azyl a migráciu bude prispievať pardon, aj k tejto otázky. Ďakujem. Pani Flašikova, nech sa páči

Ehm, Ďakujem pekne. Všetci veľmi dobre poznáme problémy na Malte, alebo talianské problémy, grecké problémy, problémy krajín na pobreží Stredozemného mora. Ale neveľa hovoríme o krajinách v susedstve východnej Európy. Je to naozaj veľmi veľká výzva pre nás všetkých pristahovalectvo. A nemôžeme tu mať takúto deliacu čiaru medzi južnou a severnou Európou, medzi juho- a severoeurópskymi problémami. Mali by sme mať jednu spoločnú azylovú politiku. A teším sa, že toľky hovoríme o európskej solidarite. Potrebujeme dohľad, potrebujeme spoločné pobrežné, e, pardon, e, pohraničné hliadky. A potrebujeme e, také správanie, ktoré nebude porušovať ľudskú dôstojnosť. Musíme sa snažiť im pomáhať, ako náhle dospejú na naše územie. Ďakujem pekne. Teraz pán Paška

Ďakujem pekne, pán Mikolášik. A teraz dáva slovo na záver pán komisár. You, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, poslankyne poslanci. Dovolte, aby som sa poďakoval spravodajcovi Trian Tafiledisovi za tú prácu, ktorú odvedol na tejto správe. Komisia víta príspevok Európskeho parlamentu k rozvíjaniu solidarity medzi členskými štátmi EÚ. Som veľmi rád, že naše názory sa zhodujú, čo sa týka základných princípov a musí to byť prepojené s odpovednosťou. Aj keď samozrejme budú tam aj určité e, výnimky, je tu určité dimenzie, ktoré má dosť solidarita, tie boli potvrdené všetkými našimi inštitúciami. Ide o praktickú spoluprácu, technickú spoluprácu a doplňajúce kroky, ktoré zabezpečí EASO, a to musí byť úzko prepojené s e, harmonizáciou v legislatívnej oblasti. Finančná solidarita prostredníctvom mobilizovaného systému, úzke partnerstvo medzi aktérmi, presun zodpovednosti medzi členskými štátmi, kde ide o prístup k žiadateľom o azyl a o osoby pod medzinárodnou ochranou. Dovolte, aby som ešte povedal nasledovné. Poprvé, naše kroky v oblasti solidarity mali byť a vyvážené. Zájomná podpora musí siahať ďalej ako len to, že sa bude riešiť, tak povediace, bežná migrácia. Je nutné tu zabezpečiť napríklad aj e, premiestnenie, presídlenie. Po druhé, solidarita v rámci azylu sa netýka primárne núdzovej situácie alebo reaktívnych krokov. Najlepší spôsob, ako posilniť vzájom dôveru, je posilniť e, spoluprácu, solidaritu, mať každú spoluprácu a vytvoriť určité siete, v rámci ktorých je možné spolupracovať. To znamená, že na to sa musíme zameriavať v budúcnosti, a to pre všetkým, aj keď je to politicky nie až tak viditeľné. Po tretie, bude zásadné sledovať všetky vykonané kroky. Komisia bude informovať v rámci svojej výročnej správy o migrácii a azyle, informovať o týchto otázkach. Táto správa je dôležitá a komisia pozve členské štáty na expertné stretnutie, kde sa bude diskutovať aktuálna situácia. E, ďalej sa tu spomína e, dublinské nariadenie, kde ide o vypracovanie nového systému, ktoré sa týka premiestňovania žiadateľov o azyl. Ten dublinský systém nie je ideálny, to skutočne. Je tu hodnotenie komisie z roku 2007, ktorý poukazuje, ktoré poukazuje na to, že je to neprimerané pre rozdelanie záťaže a je nutné uznať tieto problémy. A konec koncov máme tu aj aktuálne skúsenosti. Členské štáty, ktoré nemajú externú hranicu, môžu ale tiež byť konfrontovaní s neprimeranými tokmi a tlakmi. Skutočnosťou je, že štandardy medzi členskými štátmi sú rozdielne a niekde nedostatočné. To znamená, že niektorí žiadatelia o azyl majú potom v niektorých štátoch lepšie šance ako inde. To sú problémy, ktoré nutné riešiť v rámci tejto reformy Dublinského nariadenia a je dôležité zabezpečiť vyššiu mieru harmonizácie v rámci druhej fázy. Takže dôležité je ukončiť túto fázu a vytvoriť e, spoločný európsky azylový systém. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár. Týmto uzatvárame túto rozpravu. A poďme k ďalšiemu bodu, ktorým je spoločná rozpráva farmakovigilancia. Máme tu dve správy pani McEwen. jednej správe ide o zmenu doplnenie smernice, v druhej o zmenu doplnenie nariadenia. Takže dávam na úvod slovo pani McEwen. Máte 4 minúty. Ďakujem pekne.